Dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu, ktorým je vyhlásenie komisie zablokovanie revízie nariadenia číslo 1049 lomeno 2001. A týmto dávam znovu slovo pánovi komisárovi, nech sa páči. Vážený pán komisár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som upovedať nasledovné výsledné. 13. apríla 2008 komisia predložila návrh rekodifikácie nariadenia 1049-2001, e, keďže tento návrh bol predložený po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Komisia 21. marca 2011 predložila druhý návrh ktorý je oddelený, ale však doplňujú prvý návrh. Cieľom e, bolo e, zabezpečiť súlet naredenia s novou zmluvou a chartou EÚ e v oblasti ľudských práv, keďže Lisabonská zmluva je záväzná pre inštitúcii únie pri návrhu legislatívy a pre členské štáty, keď uplatňujú legislatívu úniu E, stanovisko Európskeho parlamentu e, z 15. decembra 2011 obsahuje viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú určitých častí nariadenia, ktoré komisia e, nenavrhovala zmeniť. Podľa názoru komisie títo pozmeňujúce návrhy nie sú v súlodi medzi inštitucionálnou dohodou o rekodifikácii E, Komisia uviedla svoje stanovisko, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, e, návrhov EP e v oznámení o aktivitách v súvislosti s názormi a uzneseniami parlamentu v decembri 2011. V súlodi s bežným legislatívnym postupom návrh komisie a stanovisko e, e, Európskeho parlamentu dosiahnuté v prvom čítaní v súčasnosti sú predmetom posudzovania rady. Nasledujúcim krokom v tomto postupe bude schválenie spoločného stanoviska rady. V roku 2012 dánske predsedníctvo sa snažilo dosiahnuť e, dohodu v druhom čítaní. Komisia podporila snahu predsedníctva Avšak podľa názoru komisie e, sa, dosť, sa nevenoval dostatok času e, diskusiám medzi inštitúciami e, v rámci trialogu. Toto, toto e, vyústilo e, e, do toho, že nedostatok e, času neumožnil dosiahnuť v tom čase dohodu. Komisia je pripravená e, Eh, diskutovať eh, s eh, oboma vetvami zákonodarcov. Avšak komisia trvá na potrebe hľadať tú správnu rovnováhu medzi základným právom prístupu k dokumentom Európskej únie podľa článku 42 Charty EÚ o ľudských základných právach a potrebou náležitým spôsobom chrániť ostatné legitimné záujmy, vrátane potreby chrániť ostatné dôležité verejné a súkromné e, záujmy a e, posudzovať ostatné základné práva, ktoré môžu byť tým ovplyvnené. Ďakujem veľmi pekne za toto vyhlásenie. A teraz v mene E, jednotlivých e, politických skupín. Kolegyne Zomer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Revízia nariadenia 1049 2001 o prístupe verejnosti k dokumentov sa teraz e, sa z toho stal ako keby nekonečný príbeh. Pre, o čo to vlastne ide a prečo to nepostupuje? To súvisí s tým, že správodajca jednoducho nie je ochotný e, ustúpiť ako také pupné dieťa jednoducho trvá na svojom a nie je ochotný pristúpiť nejakému kompromisu. A vie veľmi dobre, že jeho požiadavky sú jednoducho protiplatným zákonom a pravidlám. A samozrejme je to pre radu a komisiu neakceptovateľné, ani pre mňa nie mimochodom. A tie jeho predstavy o takéto zverejňovania všetkých postupov vo všetkých inštitúciách, to by predsa prinieslo pravý opak toho, o čo nám vlastne ide v neposlednom rade by to zvýšilo mieru netransparentnosti, pretože týmto spôsobom by vlastne e, sa potopili tie najdôležitejšie dokumenty v tejto mase. Ak nevyfiltrujeme tie najdôležitejšie dokumenty, tak pre našich občanov e, jednoducho nebudú rozumieť naše inštitúcie na úrovni Európskej únie. A o to nám ide a zároveň naša práca v Európskom parlamente by bola tým znemožnená, pretože ak by každý rozhovor, ktorý sa vedie v Európskej únie, musel zaevidovať a potom zverejniť vo forme zápisnice, tak by sa ešte robili nejaké rozhovory v parlamente. Je to v zmysle pre naši, toho, čo chceme pre našich občanov? Moja politická skupina sa zasadzovala o to, aby rozhodujúce mechanizmy a aj zákonodárstvo európskej úrovne boli priehľadné, transparentné. A prirodzene aj my chceme oveľa široko spektrálnejší prístup občanov k dokumentom, ale uvedomujeme si, že tento prístup treba no, pre ňo nájsť určitú vyváženú mieru. Na jednej strane e, treba splniť požiadavky ochrany údajov, ale na druhej strane tu máme aj rozhodujúci proces, ktorý si jednoducho vyžaduje svoje konkrétne postupy. A to jednoducho je v záujme všetkých zúčastnených. A v tých ťažkých rokovaniach s komisiou a s radou sme my toto za nás vždy zdôrazňovali. A spravodajca však nie je ochotný ustúpiť v žiadnej sfére a jeho cieľ jednoducho ide nad rámec toho, že chce dosiahnuť väčšiu transparentnosť a väčší prístup občanov k údajom. Napáda také body, ktoré vôbec nie sú predmetom tejto otázky, ako napríklad zverejňovanie informácií z prebiehajúcich postupov na úrovni inštitúcií, napríklad aj neformálne trialógy by boli týmto postihnuté, ale týmto by vlastne celkový prístup k jednotlivým postupom by mohol byť ohrozený a to by jednoducho išlo nad rámec prístupu občanov k informáciám a to by mohlo otvoriť dvere aj vplyvu lobbystov na celý legislatívny proces. A to jednoducho nemôžeme akceptovať. A pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva a pokiaľ ide o citlivé otázky, to sa jednoducho opomína rozhodovacie procesy by sa týkali aj osobných otázok, ale predsa my musíme rešpektovať e, osobnú sféru, privátnu sféru. A je takisto dôležité rešpektovať aj ochranu obchodných tajomstiev a toto zabezpečiť pokiaľ ide o jednotlivé procesy, alebo súdne procesy, alebo jednotlivé výberové procesy. My musíme vytvoriť tú pridanú hodnotu pre našich občanov a týmto dostať návrhu komisie a ja to žiadam od spravodajcu, aby takto postupoval. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Pán spravodajca dostane teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Myslím si, že je to stanovisko správodajcu a väčšiny tohto parlamentu. Pán komisár, vítam to, čo ste povedali. E, máte na starosti túto agendu, ale rekodifikácia dohody mm, tu Európska komisia nesledovala a o tom hovorí náš výbor. Povedali ste, že ste sa snažili podporiť snahu o dohodu a musím povedať, že išlo o snahu predsedníctva a nás, ale tu podkopala Európska komisiu, pretože mm, pracovala e, za zatvorenými dverami a nie správne predstavovala stanovisko parlamentu E, e, som, e, mrzí ma, že pán Ševčovič neprišiel, pozvali sme ho na výbor Líbe, odmietol a, a kladiem sa otázku, či on má na starosti túto agendu alebo dovzdal to ďalej. Komisia nikdy nepredložila žiadny návrh, pozmeniť sa návrhy alebo kompromisy počas trialogov a stanovisko komisie bolo len nie, nie. A preto E, musím povedať, ak to nie je správne, poprosím vás, aby ste zverejnili vaše návrhy. Som pripravený zverejniť návrhy eh, parlamentu a som presvedčený, že dánske predsedníctvo urobí to isté. A aké ďalšie kroky predstavuje komisia, ak e, sa nedostaneme zo slepej uličky? Stiahnete nariadenie a necháte to na súdny dvor? Veď to je úloha eh, eh, zákonodárcov. V Európskom súde boli dôležité závery aj z hľadiska e, výkladu dokumentov na základe Lisabonskej zmluvy a nedávno e, e, v rozhodnutí odvolacom konaní veľmi povedali, že legislatíva znamená zákonodárnu činnosť a že demokratická e, e, e, spoločnosť môže fungovať iba na základe postupu. generálny advokát sa stotožnil s parlamentom v otázke otvorenosti a transparentnosti. Samozrejme, musíme sa snažiť o kompromis, ale sú určité minima, od ktorých neustúpime. Napríklad treba rozšíriť rozsah posobností naredenia na všetky inštitúcie, agentúry a orgány. Nesmie existovať právo veta štátu, musíme mať legislatívnu transparentnosť, ale pokiaľ ide o zvyšok, parlament je pripravený na kompromis a sme e, pripravení rokovať. E, parlament pripraví uznesenie na e, junovú plenárku napriek snahe pani Zomer Takže pripravili sme navrh ďalšieho napredovania. a Skúsme spoločne prekonať túto slepú uličku. Avšak parlament to nedokáže robiť bez Európskej komisie, prípadne rady. Som e, e, presvedčený, že inak e, tento táto slepá ulička zostane a občan bude sa cítiť oddelený od EÚ a e e, parlament nechce byť súčasťou takejto e, škodlivej stratégie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Cashman. A teraz sa hlási pani Judith Sargentini. Goed, voorzitter, dank u wel. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda priebehu dnešného večera sme už hovorili o štokholmskom programe a o spolupráci v Európe v oblasti priestoru slobody, spravodlivosti. A teraz zase prichádzame k tomu, ako občania vnímajú túto oblasť a ako je možné potom, že keď komisia spolupracuje s parlamentom, tak e, otázky ochrany informácií a utajovania vlastne e, majú vyššiu váhu než čokoľvek iné. Tak potom otázka otvorenosti je proste ťažko zvládnutelná, keď je, nie sú niektoré informácie k dispozícii. Komisia zdá sa vychádza z toho, že za každým sa opiera o otázky toho, že niečo je utajené a že to je až prísne tajné a tak ďalej. To nie je korektné. Predsa je tu aj otázka dôvery a nedôvery. A žiaľ, je tu dosť značná úroveň nedôvery vo verejnosti k tomu, čo sa deje v komisii, v rade aj v parlamente. A nemuselo by to tak byť. Ide práve o to, aby bolo možné nahliadnúť do mnohých dokumentov. Aj keď viaceré členské štáty majú vlastne svoj vnútorný systém a naozaj by sme ocenili, keby komisia mohla niečo v tomto urobiť. Nemá význam tu kopať do mŕtvého konia, ak to tak povieme obrazne, keď eh, nám občania neveria, tak to je dosmutná situácia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán kolega Papa Nikola. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Práve sme debatovali o niečom inom. A to bola implementácia štokholmského programu. Hovorili sme o revízii dokumentu, ktorý by zabezpečoval prístup k danému dokumentu Myslím, že je naozaj povinnosťou, našou povinnosťou po Lisabone, teda keď už vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, aby občania mali lepší prístup e, k dokumentom a verejným listinám EÚ. Len ak to naozaj nebudú vážne e, obmedzenia, ktoré by tomu bránili. Myslím, že sú to veci, ktoré nemožno spochybňovať a naozaj e, sa s nimi nedá obchodovať e, v záujme nejaké kompenzácie iných otázok. Myslím, že v otázkach, o ktorých hovoríme, je transparentnosť dôležitá, ale musí byť rovnováha, ktorú, teda treba dosiahnuť rovnováhu a tá je delikátna. Ale je to možné aj na, napriek určitým treniciam alebo trecím plochám, ktorých e, svetkom sme boli v uplynulých 5 rokoch. Myslím ale, že všeobecne povedané je tu problém, pokiaľ je o citlivé dokumenty, myslím, že toto komisia tiež potvrdí. Ako to, že niektoré dokumenty sa ani nezakladajú do archívu alebo do registra? Keď potom, ako riešiť všeobecný prístup? Ďakujem. Slovo má pán Moraes Cloud. Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel podporiť pána Kašmena, pána nášho spravodajcu. A je smutné, že Pán komisár sa nedostavil na zasadnutie výboru LIBE a chceme teda aspoň dnes využiť túto príležitosť, aby sme dostali nejaké odpovede na danú tému. Čiže máme tu opäť možnosť verejne povedať, že máme záujem o dosiahnutie dohody aj napriek tým prekážkam, ktorých sme boli svetkami. Vlastne od roku 2011 tento dokument a táto téma je pre nás stále aktuálnou. A chceli by sme vlastne ešte do konca nášho mandátu schváliť daný materiál. Chceme vyslať posolstvo, že máme veľký záujem o to, aby sa zabezpečila pre občanov Európskej únie patričná transparentnosť aj v prístupe k informáciám, pokiaľ ide o inštitúcie EÚ. Práve že Treba v tomto zmysle pripomenúť, že budeme požadovať eh, objasnenie situácie aj od rady, aj od komisie ohľadne tých prekážok. Nebudeme podporovať eh, nejaké také kroky, ktoré by eh, smerovali k obchádzaniu tých zásadných prístupov chcem nadviazať na to, čo povedal kolega Kašman. Občania majú právo žiadať od tohto parlamentu, ktorý je demokraticky zvolený, aby vlastne bol zodpovedný voči svojim občanom. A dôležité je pre občanov, aby videli, čo sa deje. A tým, že dochádza k prieťahom e, pri riešení tohto problému treba práve pripomenúť aj rade, aj komisii, čo sa vlastne deje a ďakujem ešte raz za prácu pánovi spravodajcovi. Pani Intveld má slovo. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som zablahoželať e, pani Somer, ktorá je priam dokonalým stelesnením pána Humphreyho známeho anglického seriálu Áno, pán premiér, alebo áno, minister. Myslím, že by sme ale nemali dávať príliš mnoho informácií občanom, pretože budú z toho len zmetení. To je úžasné. To je priam neskutočné. Viete, pani Sama, Európska únia už nie je ten starý projekt diplomatov, kde kultúra utajovania prevláda. Teraz sme už zrelou politickou úniou občanov a pani Somer, aj pán komisár, práve že táto slobodná Európa si žiada informácie, žiada si transparentnosť. Je to nevyhnutné pre zrelú demokraciu. Komisia hovorí mnoho, rada hovorí mnoho, vidím, že komisia je priam fascinovaná a Poprosím pána predsedu, keby ste upozornili pána komisára, že tu prebieha rozprava. Poprosíme, pán komisár, oslovuje pán predseda zasadnutia, oslovuje komisára. Pán komisár, prosím vás, hovorí k vám poslankyňa. Ak by vám teda záležalo na tom, čo hovorím, hovorí pani poslankyňa. Takže ide o dôveru občanov. A predsa nie je tu kultúra transparentnosti v rámci Európskej komisii. A ja samotná som vlastne e, sa obrátila na súd kvôli tomu, že komisia mi nechcela umožniť prístup k nejakým dokladom. A som si istá, že takéto veci sa ešte udejú. A to neurobím ja ako poslankyňa, tak to urobia aj občania. Počuli ste, že existuje Wikileaks alebo Akta. Hovorilo sa o tom. Hej, myslíte vlastne, Chcem povedať, že tá akta je práve dobrým príkladom ako vlastne komisia aj rada pristupujú minimalisticky k transparentnosti a snažia sa e, sprístupniť len naozaj to minimálne minimum. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Auken, vážený e, pán predseda, dostali sme sa do takej situácie, keď e, občania nám stále e, menej dôverujú, neveria vo všeobecnosti Európskej únie a najmä neveria komisii. A zdá sa, že komisii na tom vôbec nezáleží. Jedným z najdôležitejších princípov e, správy je poskytovanie služieb. Občan je, by mal byť stredobodom pozornosti keď e, e, pôsobíme v členských štátom a propagujeme Lisabonskú zmluvu, sľubujeme občanom viac transparentnosti. E, hovoríme im, že to je váš rok. Veľmi dobre si spomínam dánske predsedníctvo a v tom čase im povedali, že nie je dobrým e, nápadom e, meniť e, nariadenie 1049. Práve toto bolo stanovisko komisie a pôsobila proti väčšine parlamentu. Je veľmi závažná situácia, keď komisia sa domnieva, že bude stále to tlačiť ten balván pred sebou. E, nemá zmysel, aby e, e, komisia si tak počínala. Musíte e, si uvedomiť, že každý robí chyby. Ide o otázku o dôvery a otvorenosti, pokiaľ naozaj považujeme občanov za to hlavné. myslím si, že komisia by mala navrhnúť dobrú príručku v oblasti správy. A teraz pani Kuráca e, bylo. Ďakujem, e, pán predseda. Pri iristu verejnosti k, dokumentov, k dokumentom prepačte, je dôležité z e, otázky zvýšenia transparentnosti a získania občanov do tvorby legislatívy. Teraz je najvyšší čas, aby sme prekonali slepú uličku, aby sme s nej vyšli. Parlament je na to pripravený. Volám, pozývam komisiu, radu, Eh, aby ste sa posadili eh, s nami za stôl, aby ste eh, riešili otvorené otázky konštruktívnou formou. Nové nariadenie by sme mali schváliť do konca funkčného obdobia. Nejde o nejaké skrátky alebo kompromisy za akúkoľvek cenu. Ide o posilnenie transparentnosti s tým, aby sme to robili zodpovedne a jednoznačne v čase, keď e, Brusel sa zdá byť vzdialený našim, našmu domu, musíme e, spoločne e, všetky európske inštitúcii sa snažiť o obnovenie dôvery alebo chceme nahradiť transparentnosť tajnými. Čoho sa bojíme? Nemáme čo skrývať. Samozrejme, treba rátať s výnimkami a je to zložitá problematika Eh, ochrana údajov eh, eh, osobnej integrity. To sú veci, ktoré, ktoré treba rešpektovať. Ale vážená Sofie, prístup verejnosti vôbec nie je totožný Wikileaks. Budem naďalej odhodlenie podporovať zodpovednosť. Vždy zverejňujem svoj kalendár E, zoznam e, e, lobbystov a vždy som proti tajného hlasovania. Pán predseda, občania majú právo vedieť o tom, ako sa rozhodujeme v ich mene, v otázkach, ktoré ovplyvňujú ich životy. Otvorme dvery a e, vyzveme občanov, aby e, sa zúčastnili. Nech sa cítia súčasťou spoločenstva, kde sa rozhoduje demokraticky. E, preukážme, že ich skutočne zastupujeme, robíme to spoločne a príjmime túto naredenie. Pani kolegyne Bild, súhlasíte s otázkou od pani Ingenfeld? Nech sa páči. Áno, ďakujem. A chcela by som odstraniť nepochopenie. Nechcela som povedať, že kedy by mala nahradiť transparentnosť v legislatíve. Chcem povedať, že niekedy e, e, občania zoberú spravodlivosť zo vlastných e, rúk. Sotožním sa s tým, čo ste práve povedali. Myslím si, že aj ostatní kolegovia ale je to v rozpore s tým, čo povedala pred chvíľou pani Somer. A myslím si, že by bolo veľmi užitočné, keby sme poznali stanovisko EPP v konečnom dôsledku. Pani Bild, nech sa páči. Poprosíme o mikrofón. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, Sofi, za to, že si vysvetlila, že nešlo o Wikileaks, pretože osobná integrita a boj proti osočovaniu je veľmi dôležité. E, e, a ty nechceli, chceli by sme otvoriť svoju agendu pre občanov. Myslím si, e, že nám záleží na tom, aby sme zvýšili otvorenosť, transparentnosť a chceli by sme e, e, e, prekonať nedostatky v demokratickom postupe. Samozrejme sú určité výnimky, pokiaľ ide o neformálne trilógie alebo stretnutia v kuluároch, keď si vymeniame určité materiály alebo ide o ochranu podnikanie. O tom treba e, vyjednávať. Samozrejme súhlasíme s tým, že treba obnoviť rokovania a prekonať túto slepú uličku. Vy s nej preč. Ďakujem veľmi pekne, pani Wikström. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Táto rozprava, tá vlastne nepatrí do takejto modernej Európskej únii v roku 2013 mala sa skôr konať pred pár tisaťročiami. Tá prvá otázka, ktorú si musíme vždy klásť, je tá, že kto je vlastne vlastníkom konkrétnych dokumentov. Či sú to orgány Európskej únie, či to komisia, či my členovia v Európskom parlamente. Nie. Pre mňa je to celkom jasné. Majiteľmi vlastne sú, vlastníkmi sú občania a samozrejme majú právo na to, aby nahliadli do týchto údajov. My nie sme tí, ktorí by mali určovať, že kto do toho nahľadne. A je mi ľúto, že komisia v tomto ohľade nezo, sa nezostila nejakej lepšej úlohy niečo e, zaťajovať do budúcnosti, to jednoducho nebude fungovať. A v Lisabonskej zmluve sa aj uvádza, že európske inštitúcie musia postupovať väčšou otvorenosťou. A preto mi je skutočne ľúto, že ten návrh komisie je takýto spiatočnícky a že vlastne tú otvorenosť do istej miery obmedzuje a že to nie je jednoducho v súlade s takým otvorenejším prístupom Európskej únie smerom k občanom a to jednoducho ja v ten verím a ten podporujem. A teraz vlastne ešte máme e, od spontánnu rozpravu, máme iba jednu prihlásenú, a to je pani Bazesku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prístup k dokumentom Európskej únie je veľmi dôležitým spôsobom pre našich občanov, ako môžu kontrolovať aktivity na úrovni Európskej únie. Väčšia transparentnosť by zlepšila dôveru občanov e, v Európskej únie, ale lepšie by to prispelo aj k pochopeniu občanov, ako funguje vlastne Európska únia. Preto si ja myslím, že sa musíme snažiť zvládnuť túto kuličku, ktorú tu máme a prijať také rozhodnutie, ktoré by jednoducho zaadaptovalo a prispôsobilo skutočnosti. Európsky parlament prijal svoje stanovisko, pokiaľ ide o tento legislatívny dokument a tento proces však e, je momentálne tej slepej ulička. Veľmi dôležité, aby občania mali prístup k európskym dokumentom, či už hovoríme o agentúrach, či už hovoríme o iných úradoch. Treba povedať, že tá lehota dvoch týždňov, pokiaľ ide o sprostredkovanie dokumentu, to by malo byť dodržané. Takisto si myslím, že týmto spôsobom sa by sa vlastne vyliešila celá otázka, mali by sme mať na potvrdenie dvojtýždňovú lehotu takisto. A teraz končíme rozprávu a ako posledný dostane slovo pán komisár Borg nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte by som úvodom jednoznačne vyhlesil, že komisii záleží na tom, aby existujúce nariadenie e, e, sa zmenilo a schválilo. A myslím si, že návrh komisie sa uberá práve týmto e, smerom a E, e, ide nám e, o to, aby nariadenie bolo v súrodi s Lisabonskou zmluvou a chartou Európskej únie. A chcel by som vám všetkým pripomenúť, že na to, aby sme dosiahli dohodu, je dôležité, aby mm, rokovali aj jeden aj druhý spolu zákonodárca, aby sa dohodli. A chcel by som vám pripomenúť, že snaha dánskeho predsedníctva kompromisnú dohodu neúspela. Väčšina členských štátov v zásade súhlasí s názorom komisie a nepodporuje pozmenujúce návrhy parlamentu. Cyperské predsedníctvo mm, zvážilo možnosť hľadania spoločného stanoviska, ale dospela k názoru, že nie sú splnené podmienky eh, pre dosiahnutie kompromisu v súčasné írske predsedníctvo pokiaľ som informovaný, e, nepredložila žiadne ďalšie iniciatívy. Ale to je otázka budúcnosti, e, minulosti. Mali by sme sa dívať do budúcnosti a podľa môjho názoru komisie môže prislúbiť, že nastoli túto otázku e, pred nadchádzajúcim litovským predsedníctvom s tým, aby rada sa vrátila k tejto záležitosti a pripravila potrebné dialógy a s tým, aby rokovania boli úspešne ukončené. Ďakujem pekne. Pán Kešman sa prihlasil e, k e, rokovaciemu mm, programu. Je to veľmi dôležitá e, faktická poznámka vzhľadom na to, že parlament má úplne iný názor na úlohu komisie počas rokovaní v čase cyperského a dánskeho predsedníctva. A keďže sme pripravení zverejniť naše pozmeňujúce návrhy a návrhy vo všeobecnosti, chcem sa opýtať, či aj komisia zverejní svoje návrhy, e, e, ktoré predložila e, na rokovací stôl. Komisia nič nepredložila, ale ak to chce dokázať, spravodajce sa pýta, či to zverejníte. Prečo sme sa dostali do slepej uličky? pretože e, rada to musí mať v prvom e, čítaní. A to znamená, že na to komisia bude, e, buď musí s nami súhlasiť, alebo stiahnuť svoj návrh. Obávam sa, že problém tkvie v komisii. Myslím, musím povedať, že to sa netýkala faktickej poznámky, to bola otázka na komisiu. Pán komisár, chcete na to reagovať? Myslím si, že ja, moja výzva e, aj na pána Kešmana znie, e, divujeme sa e, dopredu. Komisia je odhodlaná nastoliť túto otázku vo vzťahu k litovskému predsedníctvu, pokiaľ ide o naše stanovisko. Už sme sa vydelili ohľadom pozmeňujúcich návrhov parlamentu. E, mali sme oznámenie o aktivitách v súvislosti s e, pozmeňujúcimi návrhmi a e, uzneseniami parlamentu z decembru 2017, ale divujeme sa do budúcnosti, budeme rokovať s litovským predsedníctvom a som presvedčený, že tento dialog sa môže opätovne rozbehnúť. Ďakujem pekne a tým dokončíme dnešnú rozpravu. Hlasovanie sa bude konať na ďalšom stretnutí v júni a budúce stretnutie, ďalšie stretnutie sa bude konať zajtra, v stredu 22. mája o 8 hodine 30 minútach, prvá časť až do 14 hodine a potom od 15. do 23. hodiny druhá časť. Poriadok zajtrajšiemu hlasovaniu bolo už zverejnenie a je